Allora riprendiamo. Vážení kolegovia, môžeme pokračovať v rokovaní. Skupina nezradených poslancov mi oznámila niektoré rozhodnutia, ktoré sa týkajú eh, úprav v nomináciách do delegácií. Tieto rozhodnutia budú potom zradené do zápisnice z tohoto dnešného stretnutia a nadobudnú platnosť v čase zverejnenia tejto zápisnice. Môžeme začať hlasovať. Správa Howard. Je to návrh opravného rozpočtu. Otváram menovité hlasovanie. Nech sa páči, otváram elektronický systém. Pevne verím, že ste už všetci hlasovali. hanno votato tutti la votazione è chiusa ukončujem hlasovanie návrh je schválený ideme stále ďalej pokračujeme v správe John Howard návrh opravného rozpočtu Dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorý má priestor na dve minúty. Nech sa páči, pán spravodajca. Zdá sa, že tu nie je. Vážený pán predseda, prvom rade mi dovolte poďakovať tieňovým spravodajcom a sekretariátu za ich prácu na tomto návrhu. Budem stručný, ale veľmi dôležitý, aby tieto body boli zavedené, uvedené v zápisnici. Tento návrh opravného rozpočtu číslo 2 je trochu odlišný, než je bežná norma. Je to naozaj konečný prvok urovnania rozpočtu 2019, ktoré bolo vyrokované minulý december v rámci druhého zmierovacieho konania medzi parlamentom a členskými štátmi na pôde rady. Dohoda s radou bola taká, že konečný prvok bude predstavený ako návrh opravneného opravného rozpočtu počas roka 2019. Dnes teda naplňame túto dohodu a to tým, že podporujeme dva programy, ktoré viac ako ktorékoľvek iné odzrkadľujú výsledky, zároveň úsporu z rozsahu a pridanú hodnotu európskeho rozpočtu Erasmus Plus a Horizon 2020 nadmerne dotovaný, nadmerne vyťažený program Erasmus Plus dostane 20 miliónov a, Erasmus, a Horizont dostane ďalších 80 miliónov eur, ktoré umožňujú financovať technológie, ktoré nám pomôžu čeliť klimatickým akutným situáciám. Vážený pán predseda, tento rozpočet čelí tomu, že naše spoločné úsilie ako únia nám umožní dosiahnuť viac, ako ktorýkoľvek členský štát by dosiahol o samote. Ďakujem pekne tejto snemovni za podporu a odporúčam tento návrh do vaš, podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. No, Ak ste hlasovali všetci, môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh je schválený. Ďalej ide na správu Murešana. Mobilizácia Fondu Solidarity Európskej únie Otváram hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Ak ste hlasovali všetci, môžeme systém uzavrieť. Návrh je schválený. Ideme ďalej na spek správe John Howard. Je to návrh opravného rozpočtu číslo 3. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Ideme ďalej na správu Žonkám. Je to mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Otváram hlasovanie. Nech sa páči. Ak hlasovali všetci, môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh je schválený. Prejdeme teraz k návrhu uznesenia o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únii. Odsek 4 v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme jednoducho. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh je schválený. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Odsek 12 je v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Druhá časť, jednoduché hlasovanie, kto je za, kto je proti,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 schválené. Budeme hlasovať o konečnom texte uznesenia menovitým spôsobom. Otváram hlasovanie. Chiusa. Approvato. Návrh bol schválený veľkou väčšinou. teraz k vysvetleniu hlasovania a prerušíme rokovanie na pár minút a bude nasledovať bod vysvetlenie hlasovania. Ďakujem. Colleghi, riapriamo la seduta per procedere con le dichiarazioni. Vážení kolegovia, prosím, opustite sálu čo najskôr tí z vás, ktorí nemajú záujem zúčastňovať sa vysvetlenia hlasovania. Prosím, odíďte, aby sme mohli pokračovať ďalej v riadnom rokovaní parlamentu. Vážení kolegovia, prosím, potrebujeme pokračovať ďalej s vysvetľovaním hlasovania, prosím. prosím všetkých kolegov, ktorí sa nemajú záujem zapojiť k vysvetľovaniu hlasovania, aby opustili rokovaciu sálu. Je to otázka rešpektu voči našim kolegom. Dear colleagues, I kindly ask you again... Kolegovia, opäť vás prosím, aby ste potichu opustili plenárku, ak sa neplánujete zaradiť, zapojiť do vysvetľovania hlasovania. Nech sa páči. Procediamo con le... Vážení kolegovia, pokračujeme potom vysvetľovaní hlasovania. Budeme e, sa vyjadrovať e, k návrhu uznesenia o vystúpení Spojeného kráľovstva z únie. Slovo má teraz pani Kirsten Darling na jednu minútu, nech sa páči. La collega Kirsten Darling rinuncia al tempo di parola, procediamo quindi... Pani Kirsten Darling sa vzdáva svojho rečníckého času, ďalej má slovo pán Vondra, nech sa páči na minútu. Well, kolega Vondra does not work. It does not work. Does it work? Yes, thank you very much. Zdá sa, že mikrofón funguje. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval k uzneseniu o Spojenom kráľovstve proti, pretože je to veľmi zložitá téma a myslím si, že mali by sme mať neustále na pamäti kvalitu budúcich vzťahov, ktoré by nemali viesť do konfliktu. Snažíme sa donútiť, aby britský parlament konal v súlade s uznesením, s dohodou, ktorá už bola trikrát odmietnutá v tomto parlamente. A ja si pamätám, že keď my sme sa e, rozchádzali ako Československo, keď sa rozdelovalo Československo, tak aby ste mali úspešný rozvod, musí to byť akási blahosklonnosť, akási štedrosť. Ak my by sme neprejavili ak by sme prejavovali taký si typ blahosklonnosti, ako práve Európsky parlament, tak by československý rozvod dopadol vojnou alebo konfliktom. To je naozaj to, čo chceme dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pani poslankyňa Šojdrová na jednu minútu. Nech sa páči, Michála, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia a kolegyne. Som z tej istej krajiny ako pán Alexander Vondra. Napriek tomu som hlasovala za toto uznesenie práve preto, lebo rešpektujem uznesenie britského parlamentu, ktoré hovorí, že Veľká Británia nesmie odísť bez dohody. A práve preto sa domnievam, že Európsky parlament zareagoval správne, keď navrhuje prípadné odloženie pre prípad, že táto dohoda nebude uzatvorená. My nevnúcujeme Veľkej Británii našu dohodu. Je to dohoda, ktorú podpísala ich premiérka. Veľká Británia môže k tejto dohode dať pozmenujúce návrhy, môže rokovať o zmenách, ale oni žiadnu zmenu nepredložili. Európsky parlament prejavuje naozaj veľkú trpezlivosť a ochotu, rovnako ako aj náš vyjednávač pán Michel Barnier, aby sme urobili zmeny v tejto dohode, pokiaľ nejaké zmeny Veľká Británia navrhne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Milá kolegyňa, teraz má slovo pani Porit. Nech sa páči na minútu. Mikrofón vám funguje, hovorí pán predsedajúci. Hlasovala som za toto uznesenie a to nie preto, lebo by som chcela vidieť implementáciu dohody o odchode, keďže každá forma odchodu bude E, bude poškodením pre všetkých zúčastnených. Ale keďže tento text e, priznáva, že je možné predlženie času rokovania, tak aby sme sa vyhli situácii bez dohody a aby sme domohli, e, pomohli Spojenému kráľovstvu zorganizovať buď všeobecné voľby alebo referendum a zároveň aj možnosť stiahnuť článok 50 úplne. Chcem poďakovať pro Európanom v celej tejto snemovni, ktorí naďalej prejavujú solidaritu s nami. A to najmä tvárov v tvár nebezpečnému nacionalistickému hnutiu, ktorý spustil ten človek v tamtej časti snemovne, ktorý sem chodí len preto, aby tu dubkal nohami a aby si zbieral svoje, svoj plat a svoje diety to je práve táto nešťastná ochota dávať prednosť osobnej, osobným prioritám nad národným záujmom. A to isté teraz sa deje aj v, na Downing Street 10. Našťastie v Spojenom kráľovstve je silný proeurópsky duch, možno najsilnejší, kedy tu, aký tu kedy bol, ako hovoril aj Guy nedávno a svojim proeurópskym kolegom, ktorí tvoria väčšinu v tejto snemone, chcem povedať, že musíme ďalej spolupracovať, aby sme porazili sily nacionalizmu a populizmu a neumožnili im vyhrať. Eh, kolegovia, poprosím vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Peten na minútu. Nech sa páči, majte slovo. Ja som hlasoval proti uzneseniu pána Verhofstadta, Rížského. Ja chcem čistý Brexit. Prečo? Lebo 58 ľudí, 58% ľudí v East Midlands hlasovalo e, za e, taktiež pobrežné e, oblasti, 17,4 milióna ľudí. To je demokratická väčšina, ktorá hlasovala za to, aby Spojené kráľovstvo EÚ opustilo. Za posledné 3 hodiny tu v Európskom parlamente som si vypočul kadejakých poslancov, ktoré týmto ľuďom hovorili, že nevedia, čo robia, že nevedia, čo činia, hovoria im, že musia počúvať EÚ a iba keď budú súhlasiť s touto inštitúciou, až potom Mm, sa začne rodiť v svojom kráľovstve demokracia. Pán Barnier, e, bez ohľadu na to, o čo ide v dohode o backstop, e, pokiaľ ide o colnú úniu, e, tam je to úplne naznačné pre tých 17,4 milióna ľudí, ktorí hlasovali za odchod. Spojené kráľovstvo musí EÚ opustiť. Je naozaj čas na takýto čistý, jasný Brexit. Ďakujem pekne. A teraz dáva slovo Pán Huk, máte minútu. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja som toto uznesenie dnes podporil, pretože uznáva um, možnosť uh, stiahnuť článok 50 a zastaviť uh, Brexit. Uh, premiér Johnson nemá väčšinu v britskom parlamente, preto sa ho snaží zablokovať a chce uh, zablokovať aj hlasovanie ľudí o špecifickej dohode o odchode. Reform 2016 bolo vágne, spojené s kopou dezinformácií, e, naozaj otvorené klamstvo o peniazoch, o vstupe Turecka e, do Európskej únie. Kde máme tureckých poslancov? E, tu Johnson povedal, že to bude jednoduchšie, že to bude jednoduché, že budeme na tom lepšie, ale toto tiež nie je pravda. Rozhodnutie 2016 je staré a neobstojí. Británia 2019 je iná ako tá predtým a mladí ľudia chcú Európsku úniu. Nikto sa nedostatok potravín, eh, nedostatok liekov a tak ďalej. Toto sú naozaj reálne rizika, ktoré nám hrozia. Naozaj máme lepšie možnosti ako Brexit. Sme vynikajúca krajina a toto prekonáme. Ďakujem. Thank you. Grazie mille. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Bierder. Máte minútu, nech sa páči. Ja som dnes hlasovala za eh, uznesenie Európskeho parlamentu o Brexite. Nepáči sa mi mail, mailové deal ani Brexit. Eh, presne naopak, ale e, akákoľvek dohoda má byť pre ľudí. E, Johnson ju zneužíva pre dobro svojej strany. E, Čo chcú voliči? Chcú, aby nebol Brexit. Moja strana a jej spojenci bojujú za EÚ, za občanov. Chceme stiahnuť článok 50 a skoncovať s Brexitom. Chceme zostať členmi Európskej únie. Toto uznesenie, náš zodpovednosť, točí voči občanom uznáva. Ehm, samozrejme, že každý má právo sám sa eh, rozhodnúť. Máme tu obrovský chaos eh, vlády EÚ eh, a ďalší teraz musia prispäť k nájdeniu riešenia. Občianstvo to je právo a mm, naozaj ho musíme ako také vnímať a neoslabovať ho. Ja a ostatní členovia LibDem budú naďalej robiť to, čo je najlepšie pre Spojené kráľovstvo a Európsku úniu. Potrebujeme čas, aby sme hlasovali o dohode, alebo musíme mať právo a vybrať si možno zostať s plnými výhodami členstva v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dostáva slovo Pani Gibson na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som podporila toto uznesenie Vyzývam k podpore parlamentu. Chcem jasne povedať, že nepodporujem e, akokoľvek dohodu o Brexite, či deal, no deal. Ja naozaj som plným srdcom presvedčená, že akýkoľvek Brexit je pre kráľovstvo zlý, rovnako aj pre Európsku úniu a naďalej e, budem viesť kampaň za zastavenie Brexitu. E, tento návrh je však veľmi dôležitý, pretože špecificky uznáva to, že parlament Spojeného kráľovstva spustil zákon, ktorý požaduje, aby požiadal premiér o o predlženie a ja chcem, aby také predlženie bolo udelené, aby sme sa vyhli riešeniu no deal, či už e, voľby, alebo referendum, alebo žiaden Brexit. E, Johnson nekoná v záujme občanov, e, zablokoval parlament, snaží sa porušovať zákony, presadí Brexit za každú cenu a musíme ho poraziť v demokratickom procese. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán Howard. Máte minútu, nech sa páči. No, toto nebolo plánované, že Áno, dostávame iba možnosť eh, prežiť. Preto eh, malo byť jednoduchá dohoda o obchode. Nie, máme tu eh, strašné rokovania s najslabšou východiskovou pozíciou. Ehm, namiesto obnovenia mm, súverenitu sme nikdy neprišli. Naozaj sme komfortovní so silným susedom, ktorý bude robiť pravidlá, ktoré budeme môcť zasahovať. Trhová realita bude diktovať a my budeme musieť nasledovať. Celý priemysel padne za obeď, e, e, naše postavenie vo svete, slobody a práva každého britského občana. To je tá realita tohto Brexitu. Absolútne nie je to, čo nám e, na začiatku slubovali čo získavame? Británia mimo EÚ, e, čo skoro zistí, že národná suverenita v modernom svete má naozaj seriózne obmedzenia. Veľa počúvame o demokrácii, ale bez skladania účtov demokracia, e, aký má, aký má význam? E, zoberte si vaše falošné slúby a nechajte ľudí znova rozhodnúť o realite Brexitu. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Hiver. Nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne. No chcem každou ubezpečiť tu v snemovni, že Nigel Farage naozaj stále hovorí v mene pro Brexit väčšiny v mojej krajine. A pokiaľ toto uznesenie, no, kolegovia, áno, čo vy nazývate eh, Brexit. Áno, chcete Britániu ďalej eh, dojiť, ale poďte sa na Britov, Poďte sa okolo seba. Najväčšia strana v tejto snemovni sú práve eh, Brexitíry. a my tu povstaneme a budeme tlačiť na to, aby väčšina ktorá je e, pro Brexit, bola zastúpená. Áno, chcete e, férovú dohodu, vyváženú a tak ďalej, veď nám to umožníte, veď my poukazujeme, prečo E, toto neobstojí a chceme naozaj e, čistý, jasný Brexit. A musí sa postaviť tomu faktu, že e, v mojej krajine stúpa podpora aj odchodu bez dohody. Urobím to v 2016, robíme to znova. Strana Brexit tu stále je a bude bojovať za to, aby Británia opustila Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Netzinga na minútu. Nech sa páči prvom rade sa chcem poďakovať tejto demokratickej inštitúcii za podporu Spojenému kráľovstvu a za trpezlivosť, pokiaľ ide o, o ďalšie predlženie o konania podľa článku 50. Brexit bez dohody by bol naozaj hrozný pre obe strany. Tí najzraniteľnejší sú Znova, ktorí ťahajú za najkračší koniec. Ľudia, ktorí závisia od liekov dovážaných z Európy. Je naozaj kopa ľudí, ktorí závisia, ich zdravie závisí od uh, eh, neprerušeného dodávania uh, liekov. Uh, Takže nikto nevie zabezpečiť, že bude v tom chaose, ktorý v doprave nastane po Brexite bez dohody, že takýto dovoz liekov bude naďalej neprerušený. Čiže naozaj e, staviame e, pred obrovské riziko takýchto zraniteľných a to je šokujúce. Musíme naozaj brdiť tomuto riziku, pretože vidíme, že v britskom parlamente aj e, tu je mnoho poslancov, ktorí sú proti Brexitu bez dohody. Nie je na to ani žiaden mandát a e, nikto nechce predsa ľuďom upierať pre ich život kľúčové lieky. E, Áno, akákoľvek dohoda o Brexite, e, keď sa dosiahne, e, tak e, bude lepšia ako bez dohody. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Dobný na minútu. Nech sa páči. Chcem povedať, že je Eh, fajn, že Briti prišli na hlasovanie, eh, britskí poslanci, ale kde boli počas eh, rozpravy, čo jedli croissanty v bufete? Áno, polopravdy, klamstva, to je všetko, čo od nich dostávame. Že vraj Británia je vedená diktátorom, ve diktátori neposkytujú parlamentné voľby, ich vyhlásenie, že? A keď ich ponúknú a vy ich neakceptujete, viete, ako to dopadne s Korbinou, Orbánom, keby boli voľby, eh, že ho porazia na celej čiare eh, a bude zničený, zničený eh, a nielen on, ale aj ten chaos, ktorý po sebe necháva. Vôbec mu nejde o pracujúcich a tak ďalej. Veď oni hlasovali za to, aby Británia opustila Spojené kráľovstvo. Veď Korbinovi nejde o hlas Britov. Vôbec ich nechápe, vôbec ich nezastupuje a 7,4 miliónov ľudí e, musí byť vypočutý. Musíme odísť. Takže hovorím bye bye, au revoir. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Palmer. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán podpredseda parlamentu. Poviem to, ako to je, pretože znenie tohto uznesenia e, naozaj na niektorých e, miestach neobstojí. Pokiaľ ide o ochranu občanov, e, či už Británie v zahraničí, alebo naopak. Toto je nielen dôvod na obavy, nie, naozaj tá situácia je otrasná, je to hamba, hamba pre moju krajinu, krajinu, ktorú milujem a ktorú milujú aj občania iných krajín EÚ, ktorí tam bývajú, žijú, pracujú, platia dane, taktiež firmy už sú tam tam činné 10 ročia, zaslúžia si viac než e, e, takýto zvláštny e, status, ktorý sa im snáď prizná. Eh, ja eh, som tu za East Midlands, eh, ale zastupujem aj občanov inde. Ja chcem povedať, že moja krajina je, je lepšia, ako sa zdá a jej občania si aj zaslúžia viac, než sa tu slúbuje. Ďakujem. Thank you. Grazie mille. Adesso... Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Brofi. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za toto uznesenie, ale nechcem Brexit vôbec ako mm, medicínska pracovníčka za posledné 10 ročov Veľkej Británii. Kľúčové veci v tomto uznesení sa týkali hlavne otázky zamestnania a štatútu zamestnania, takisto pokiaľ ide o európske dávky pre občanov Európ- Veľkej Británie. Tí, ktorí začali pracovať e, pre Veľkú Britániu a pokiaľ ide o NHS, toto sa veľmi ohrozilo pokiaľ ide o zamestnancov NHS, došlo tu k hrozbám porovnaní s ostatnými krajinami. Vidíme, že tie počty sú teraz o polovicu menšie. Toto veľké zníženie, pokiaľ ide o čísla, to, súvisí, to je veľký problém, ktorý súvisí s tým strachom, ak by Brexit nastal. A takisto je tu veľká neistota, pokiaľ ide o sociálne dávky v prípade, že by tu došlo k Brexitu bez dohody. Takže toto uznesenie je síce uvítania hodné, ponikne určité uistenia pre tých, ktorí pracujú z Európy vo Veľkej Británii, ale ich právo alebo ich práva budú aj naďalej našou prioritou v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo uh, Judith Bunting. Nech sa páči. Máte slovo. Uh, funguje mikrofón? Áno parlamentní kolegovia. Toto je najťažšie hlasovanie, ktoré som kedy musela spraviť. Ja z celého srdca vítam odhodlanie parlamentu, pokiaľ ide o predlženie lehoty, pokiaľ ide článok 50, ale akákoľvek dohoda o odstupe musí súvisieť s rozhodnutím občanov Veľkej Británie. V referende, ak by teraz sa ľudí opýtali, či chcú zostať, tak ja som presvedčená o tom, že by sme teraz vyhrali hlas e, to hlasovanie o tom, že by sme zastavili Brexit. Prečo? Pretože teraz by prišli hlasovať aj mladí ľudia. Mladí ľudia vo Veľkej Británii sú nahnevaní. Zhruba tri štvrtiny ľudí bolo príliš mladých na to, aby mohli v roku 2016 hlasovať a ešte stále eh, až teraz dospeli do veku, kedy môžu hlasovať a oni hovoria, že by chceli zostať aby Veľká Británia zostala v Európskej únii. Takže prosím vás pekne, oslovte vašich e, vašich predstaviteľov v okrskoch, aby sa podporila práve táto možnosť predložiť túto lehotu. Dajte mladým ľuďom, aby rozhodli o svojej budúcnosti sami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Benion. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Ja by som chcel vysvetliť, prečo som hlasoval za uznesenie, ktoré podporuje dohodu o Brexite, ktorá bola vyrokovaná medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou ale zastalo to teda v parlamente vo Veľkej Británii, pretože toto uznesenie takisto otvára možnosť, ponecháva možnosť, aby Veľká Británia zvážila svoju pozíciu prostredníctvom volieb alebo v prípade zmeny vlády. Robí sa to tým, že sa podporuje ďalšie predlženie článku 50, v rámci článku 50, aby Veľká Británia mohla zvážiť svoje rozhodnutie. Brexit bez rozhodnutia, bez dohody by bolo katastrofou pre polnohospodárstvo. 97% našho vývozu mesa eh, jahňa, eh, pardon, jahňacieho by vlastne utrpelo veľké škrty a to sa týka aj ďalších typov potravín. Strata trhov e, vo veľkej, v Európskej únii nie je na prospech našich voličov. Takže my chceme zabrániť situácii, kde by sme nemali dohodu o Brexite. A potom chceme zabezpečiť aj to, aby Veľká Británia mala ďalšie výsadné postavenie v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Pán Davis, vážený pán predseda, ja nechcem riešiť Brexit, ja chcem, aby sme e, zastavili Brexitu. V tomto parlamente sa zastávame európskych hodnot, ale takisto sa na to pozeráme, takisto sa pozeráme na liberálne hodnoty. My sme tu za hospodárstvo, ktoré tu bude pre všetkých. Zastávame sa environmentálnych opatrení, ktoré budú chrániť všetkých. Ja nechcem, aby Veľká Británia bola vyhoste nás z miestnosti, kde sa budú robiť rozhodnutia o našej budúcnosti. Ja nechcem, aby naša krajina utiekla od týchto problémov, ktorým musí čeliť náš kontinent. Ja chcem, aby sme boli v centre Európskej únie, aby sme boli lídrom a nie tým, čo bude opúšťať Európsku úniu. Zahoďme Brexit. Thank you. Grazie mille. Adesso... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo poslanec Adjus Saliba, nech sa páči. Vidíme, že sa blíži lehota o Brexite, tak je tu aj možnosť, že budeme mať e, Brexit bez dohody. Vidíme, že tá situácia sa zhoršuje. Odchod bez dohody to by bola katastrofa, musíme sa tomu vyhnúť. Bohužiaľ, tá neistota a politická nestabilita, ktorú tu máme, to všetko rastie každú chvíľu Našou prioritou je to v tejto chvíli, aby sme zabezpečili práva e, európskych občanov, ktorí bývajú v Veľkej Británii a takisto občanov Veľkej Británii, ktorí bývajú a žijú v Európskej únii. Takýto tvrdý Brexit by bol negatívny pre hospodárstvo, ochromilo by to pracovné príležitosti tak vo Veľkej Británii ako aj v Európskej únii. Našou druhou prioritou musí byť, aby sme pomáhali podnikom a musíme robiť všetko preto, aby to zaťaženie bolo čo možno najmenšie. Ďalej, e, tie najhoršie dopady e, Brexitu bez dohody, to by sa týkalo predovšetkým hranice medzi Severným Írskom a Írskom. Tie negatíva musíme čo možno najviac zmenšiť. Berúc do úvahy tie hrozby, musíme ísť cestou konštruktívneho dialogu, aby sme sa vyhli scenáru bez dohody. Toto musí byť e, všetko, toto je všetko dôležité ako, nejaká, ako nejaké žabomyšie vojny v stranách. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán poslanec Damíža. Ďakujem pekne. Ako podnikateľ nechápem, Prečo žiad, nejaký podnikateľ by sa chcel vzdať trhu, kde je 512 miliónov zákazníkov a išiel by cestou menšieho odbytu. Avšak vidíme, že toto nízko vysiace uh, ovocie je také obrovské, že je to lákavé pre niekoho. Ako zakladateľ ebookers.com som uh, za 5 rokov videl, že sa dá veľmi dobre zarobiť v podnikaní a je to dôvod, prečo? Pretože sme mali odbyt na úrovni 300 miliónového trhu. Všetci moji konkurenti, ktorí predávali iba 60 miliónom ľuďom vo Veľkej Británii, nemohli konkurovať mi. Takže v podstate, čo by väčšina podnikateľov v takejto situácii urobilo? Istotne si, keď bude Brexit, otvoria kanceláriu v Paríži, Frankfurte alebo v Dubline a jednoducho presunú svoje kancelárie tam. Takýmto spôsobom vlastne ublížime sami sebe iba. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán, pani Vouden. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán Peten istotne nechápe to, že 62% voličov nie je to isté ako 62% ľudí. To znamená, opäť sa tu klamalo. A tak ako sme to videli v rámci škandálu Vindraž, naša vláda istotne vie niečo o tom, ako rozdeliť rodiny. A toto je vlastne to, čo plánujú opätovne. Európa je rodinou národov a umožnenie turistom to, že takýmto spôsobom chcú opustiť Európsku úniu, to bude na škodu tak vo Veľkej Británii, ako aj voči našim európskym priateľom. A e, spojencom. Brexit by narušil rodinu Európskej únie. Myslím, že to bude jednoducho negatívne aj pre našu anglickú rodinu. Ja sa považujem za dieťa dvoch národov. Narodil som sa v Škótsku a žijem v Anglicku. Som však Európankou a aj Angličankou. Naše kráľovstvo je staročia, staré a Boris Johnson to sabotuje a tieto sabotáže oklamali aj ľudí Severného Írska a v podstate takisto odpísali aj Severné Škótsko. Ja mám určité varovanie. Angličania sa častokrát snažili nanútiť práva svoje Škótom a my vidíme, že sme tu mali generáciu pána Volisa. Ak tieto práva budú pokračovať, vieme, ako zakročiť. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo ďalší prihlásený, pani Riči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasovala 2. decembra v rámci Belfatskej dohody. Posledná mierová dohoda, ktorá bola urobená v rámci Európskej únie, vlastne bude teraz sláviť 20. výročie. Je to zabezpečené aj zo strany Európskej únie. Avšak sobota je Medzinárodným dňom mieru. Ja sa obávam o mier, ak nás v podstate ak opustíme Európsku úniu na základe týchto klamstiev, ktoré sme tu mali v rámci celej tejto kampane, aj zo strany stále neprítomného pána Faraža, človeka, ktorý jednoducho nemá o tieto veci vôbec záujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Kelly, či nie? Prepačte. Najprv dostane slovo pán Polčák, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa teda vyjadril k tomu hlasovaniu, ktoré už tu bolo. Ja rešpektujem samozrejme rozhodnutie britských občanov v rámci Brexitu, avšak na strane druhej by som chcel povedať, že toto uznesenie, a z toho sa teším, preto som aj podporil, umožňuje odklad Brexitu v prípade, že sa teda Veľká Británia takto rozhodne je však treba rešpektovať aj to rozhodnutie, ktoré prijal Európsky súdny dvor. To znamená, že článok 50 môže byť jednostranne stiahnutý pre mňa je dôležité, aby sme chránili práva občanov, ktorí žijú na britských ostrovoch a nechceme teda my nejakú pevnú hranicu, ktorá by ohrozila mierové súžitie na Írskom ostrove. To sú teda také dve obmedzenia, ktoré takisto obsahuje toto uznesenie a z tohto dôvodu som to aj rád podporil. Na druhej strane k tomu, čo tu však povedali kolegovia z lavicovej časti tohto parlamentu zo strany pre Brexit, treba povedať, že ich poslanecké mandáty oni získali iba vďaka európskemu volebnému systému, pretože podľa národných pravidiel jednoducho by žiadny poslanec vo Veľkej Británii nebol zvolený, ak by sa vyjadroval za Brexit. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Kelly. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som bol veľmi spokojný, že som mohol byť na tej diskusii, rozprave pokiaľ teda ide o vzťahy medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Viacerí poslanci vysvetlili to, e, že akú mali podporu a takisto sa vyjadrili v prospech backstopu a takisto podporili aj Veľkopiatkovú dohodu do Veľkého piatku a chcú to aj naďalej chrániť. A počas toho hlasovania sme tu mali 544 e, ľudí, ktorí hlasovali za toto, jednoducho veľká väčšina, takže som sa tešil z tohoto. A takisto ma potešilo to, že som počul, že poslanci boli radi, že môžu takúto predlženie lehoty poskytnúť Veľkej Británii v prípade, že pán Johnson bude takouto cestou sa chcieť uberať. Zároveň si myslím, že to je veľký deň pre Európsku úniu a aj Veľkú Britániu. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Hanan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Možno, že nemali v úmysle, ale kolegovia tu v parlamente v podstate práve urobili riadny Brexit bez dohody oveľa pravdepodobnejšie. Veľká Británia vlastne akceptovala v tejto dohode viaceré nepríjemné ťažké ústupky, napríklad asymetrické mechanizmy arbitrácie, takisto 35 miliardový účet. Jedinú vec však, čo sme nechceli akceptovať, bolo, že by sme nahradili ten mechanizmus, ktorý tu máme a tým, že vlastne trvali na tejto záležitosti, v, tejto, v tomto vyhlásení vlastne v parlament takmer znemožnil to, že by tieto dve strany vlastne dospeli k nejakému priateľskému riadnemu riešeniu. Ja by som chcel povedať, že to, že my tu máme nejakú brexitovú krízu, vlastne ne, nevšimli ste si, Brexit ešte nenastal. Ja stále hovorím, že tu práve opak takejto krízy. Máme tu skôr nebrexitovú krízu, krízu, ktorá je zapričnená odmietaním zo strany našich opozičníkov urobiť to, čo slúbili, keď vlastne chceli voľby. Bude tu posledné sčítanie e, vlastne a dúfam, že e, demokratické síly zvíťazia a že to nebudeme, nebude na neprospech obom stranám. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Tomc. Nech sa páči, máte slovo. Pani Tomc, pardon. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je mi skutočne veľmi ľúto, že e, vlastne dospelo to do takejto situácie, že tu máme Brexit, pretože Brexit vlastne mal byť prostriedkom a nie cieľom. Nikdy tu nebudú žiadni výhercovia na konci. E, zdá sa, že sa všetci snažíme iba o to, že by sme chceli obmedziť tie veľké škody. Avšak je možné, že sa tu dá poskytnúť takáto lehota, ale iba v tom prípade, že sa to riadne odôvodní. Napríklad, keby tu bolo referendum, alebo keby tu boli voľby, alebo keby jednoducho Briti potrebovali tieto, tento čas na ratifikáciu týchto procesov. Musíme si však uvedomiť jednu vec. My musíme robiť všetko preto, aby sme e, našim občanom zabezpečili možnú ochranu vo Veľkej Británii sa momentálne snažia, aby ten čierny Peter išiel do rúk Európy. Ak tu teda príde k Brexitu bez nejakej dohody, tak Británia bude pravdepodobne jedinou to stránok, ktorý, ktorá bude musieť sa zodpovedať svojim vlastným občanom. Ďakujem pekne, nech sa páči pani Irina von Wiese. Vážený pán predseda, ja keď som sa presťahovala z Nemecka do Veľkej Británie zhruba pred 20 rokmi, tak som prišla do globálnej Británie, ktorá ma uvítala, a to s otvoreným náručím. Členstvo Veľkej Británie v Európskej únii mi dalo práva a záruky a možnosti a umožnilo mi vybudovať si tam živobytie v krajine, ktorú ja skutočne milujem Avšak dnes 3 milióny občanov Európskej únie vo Veľkej Británii musia čeliť klíme strachu a neistoty. Boris Johnson slúbil, že by tu nedošlo k nejakým znevýhodňovaniu týchto ľudí, avšak porušil tento slúb ako aj ostatné slúby v minulosti. Schéma e, nie je nejakým pašálnym riešením. Sú tu technické problémy a ešte naďalej je tu veľké množstvo ľudí, ktorí nebudú mať možnosť e, nájsť riešenie pre svoju situáciu. Musíme nájsť lepšie riešenie, riešenie, kde jednoducho ľudia sa budú iba môcť zaregistrovať a nie také, kde budú musieť hľadať desiatky dokumentov spred neviem koľkých rokov. Ak to, takto bude pokračovať, tak to dospejeme k ďalším štandálom, ktoré budú ešte oveľa väčšie ako tie v minulosti. A práve z týchto dôvodov som hlasovala za toto uznesenie, ale snažme sa čeliť skutočnosti. Jediný spôsob, ako zabezpečiť práva občanom v e- Veľkej Británii, je zastaviť Brexit. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto sa končí diskusia. Áno. E, trochu som si pripadal ako e, hovorca, alebo ako teda <clears throat> predseda dolnej komory britského parlamentu. V každom prípade e, rokovanie je prerušené až do 3. hodiny popoludní. Ďakujem pekne všetkým.